Welcome, friends. We'll start the meeting. Takže vítajte. Rada by som otvorila dnešné zasadnutie. Takže máme program. Mm, sú nejaké výhrady? Ak nie sú, môžeme to schváliť. Tlmočenie, tlmočnícky režim. Máme plnohodnotný E, jazykový režim okrem chorvátskeho, malckého a irského jazyka. A teraz e, sa vlastne tým dostávame priamo k tretiemu bodu nášho programu Európske centrum pre vývoj odborného vzdelávania CDFOP. Toto Mám, toto e, stretnutie má e, slúžiť na to, aby sme sa oboznámili s pozmenujúcimi návrhmi, ktoré sa týkajú tých tripartitných agentúr a e, dáme slovo pani Ansander. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, milí kolegovia. Rada by som vám pripomenula, že v roku 2016, 23. augusta, Európska komisia uverejnila návrh nového e, nariadenia pre Európske centrum pre rozvoj odborného vzdelávania CDFOP s dvoma cieľmi harmonizovať určité predpisy terajšieho nariadenia, pokiaľ ide o spoločný postup k decentralizovaným agentúram ale tiež, aby sa aktualizovali ciele a misia tejto agentúry. Počas môjho vstupu dnes ráno by som vám chcela veľmi rýchlo načrtnúť portrét 121 e, pozmeňujúcich návrhov, ktoré som dostala. V rámci týchto návrhov som nekonštatovala nejaké veľké prekážky, ktoré by boli neprekonateľné. Asi sa všetci zhodneme v tom, že návrh Európskej komisie je vyvážený. Som presvedčená, že e, spoločne dokážeme dosiahnuť veľmi rýchlo e, súlad v tejto správe. Chcem pripomenúť e, tieňovým správodajcom, že sa veľmi teším, že sme mohli spolupracovať a chcem tiež poďakovať všetkým kolegom za ich príspevky počas podávania teda e, pozmeňujúcich návrhov. Ak sa pozrieme trošku viac do podrobností. Celkovo e, naše názory e, sa biehajú v rôznych bodoch. Prvé je význam úzkej koordinácie medzi troma agentúrami, tou tripartitou, aby sme sa vyhli prekryvom a aby sme zlepšili synergie. Myslím si, že Všetci sa zhodneme, e, v, v, pokiaľ ide o správnu radu e, a pozorovateľov, ich kvalitu, e, Eurofond a ďalších nadácií, ktoré participujú, Európska nadácia pre informácie a tak ďalej. Po, druhý, po druhé, keď som hovorila o konvergencii, tu ide o ciele agentúry. V zmysle návrhu komisie sa E, obmedzuje CDFOP na agentúru, ktorá e, bude naviazaná hlavne na e, Európsku komisiu. Mnohých ju chceli dať na tú istú úroveň celku inštitúcií únie, teda jednotlivých sociálnych partnerov a vlád a ja zdieľam tento názor. Tretí bod konvergencie sa týka prerozdelenia úloh medzi správnou radou a e, riaditeľom. E, mnohé pozmeňujúce návrhy e, išli v mojom zmysle, že teda táto rada by mala základnú úlohu zabezpečovať strategické riadenie agentúry a definovať hlavné body orientácie. A riaditeľ je pritom ten, ktorý bude zabezpečovať administratívne riadenie agentúry a on bude príjmať dôležité rozhodnutia k personálu, a ak buď si bude želať, bude môcť menovať e, e, ďalšieho e, podriadeného riadiaceho pracovníka. Ide o transferovanie nominačných právomocí z správnej rady smerom k riaditeľovi. Štvrtý bod, konsenzuálny, podľa mňa je ten, ktorý sa týka styčného dôstojníka alebo kancelárie styčného dôstojníka Chápeme, že by sa tu vytvorila bruselská styčná agent, e, kancelária, aby sa mohlo spolupracovať medzi jednotlivými inštitúciami, e, ale pritom nie je potrebné, aby agentúra mala možnosť vytvárať lokálne kancelárie v jednotlivých členských krajinách. A posledný bod, kde sa zhodujeme, ten sa týka prekladateľského centra. Mnohí chceme ponúknuť e, tejto agentúre možnosť využívať ďalšie prekladateľské služby, e, než len ten, tá služba, ktorá sa ponúka e, orgánmi e, Európskej únie, aby tu bolo viac flexibility pre CDFOP. Takže sú tu i ďalšie body, kde by sme mohli diskutovať, kde sú názory možno viac sa rozchádzajúce, ale určite sa dajú nájsť kompromisy, pokiaľ ide o ľudské i finančné zdroje, ale aj pokiaľ ide o zloženie e, tej e, správnej rady. Chcela by som pripomenúť, pani predsednička, že si želám, aby sme dobre mohli spolupracovať s kolegami, s e, tieňovými spravodajcami k CDFOPu, ale takisto so spravodajcami tieňovými ďalším agentúram, pretože e, my určite hľadáme stanovisko spoločné, pokiaľ ide o celok agentúr. Takže všetkým pripomína e, moju disponibilitu. Určite som presvedčená, že budeme vedieť spolupracovať. Um, although... Ďakujem. Napriek tomu, že v programe je uvedené, že tieto tri body tieto, e, ktoré sa týkajú týchto troch agentúr, že by to malo byť preberané e, v spoločnej rozprave. Zdá sa, že spravodajcovia by sa chceli e, zaoberať týmito troma dokumentami E, osobite. Takže prejdeme si e, jednotlivo, vystúpia tieňoví spravodajcov a potom si to nejako zhrnieme. Teraz prechádzame na e, tieňových spravodajcov. Má slovo pán Pavel z SAD. Ďakujem. Chcem sa poďakovať spravodajkyni za skutočne tie základné usmerňujúce, pozmeňujúce pozmenujúce návrhy. My si myslíme, e, že tie návrhy e, sa dotýkajú sociálneho dialogu, pôsobenia sociálnych partnerov v snahe nájsť trvalo udržateľné riešenia. Po druhé, nesmieme byť príliš ambiciozni, čo sa týka cieľov týchto agentúr. Máme obmedzené zdroje ľudské aj finančné. Je dôležité zamerať sa na dôkladné uplatňovanie odborného vzdelávania, pozdvihnúť e, kvalifikačný profil ľudí v EÚ. Skutočne tieto agentúry by mali e, podporiť rozširovanie tejto oblasti a zakcentovať pôsobenie vlád aj sociálnych partnerov. E, žiadať, aby väčšia pozornosť sa venovala tejto problematike a tým myslím nie len e, finančné krytie. Čo sa týka E, členov e, výkonnej rady aj správnej rady. My skutočne vítame tie pozmenujúce návrhy, e, ktoré poukazujú na zaangažovanosť EP, čo sa týka výkonného riaditeľa. Ten by mal byť hlavným prvkom v rozhodovaní pri, vo fungovaní týchto agentúr a skutočne treba zohľadniť pritom aktivity agentúry, potreby a zároveň to znamená aj finančné zdravie a finančné riadenie. E, e, predseda správnej rady by mal byť vybratý spomedzi e, vyššieho manažmentu a v podstate ide aj, ide aj o to, ako by sa mal podielať na každodennom fungovaní a manažovaní agentúry. No a skutočne malo by sa dbať aj o dobré rodové rozloženie, aby to nikdy nebolo viac ako 60 v prospech len E, žien alebo naopak len mužov. E, je dôležité, e, ak hovoríme o službách, ktoré budú využívať tieto agentúry, okrem strediska pre preklady EÚ, môžu využívať spoločne aj iné služby európskych inštitúcií. Je dôležité, aby sa uplatňoval vysoký stupeň transparentnosti a aj sa dodržiavali zásady hospodárskej súťaže. Thank you. Eh, Teraz eh, by som prešla na pani Žitňanskú. Máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade sa chcem poďakovať aj pani spravodajkyni za uvedenie tohto bodu, aj zhrnutie. A, tak ako povedala už samotný um, návrh komisie bol dobrý a vyvážený, čiže uh, bolo, dá sa povedať, trošku jednoduchšie aj pracovať na tomto návrhu. Um, my sme priniesli pozmenujúce návrhy najmä, čo sa týka Eh, vyzdvihnutia potreby úzkej spolupráce medzi eh, spomínanými agentúrami. Je dôležité, aby efektívne pracovali, aby sa neprekrývali ich aktivity. Chcem zdôrazniť, že naozaj táto agentúra CDFOP je jedna z agentúr, ktorá má z môjho pohľadu veľký eh, prínos pre vzdelávanie, odborné vzdelávanie, pre zamestnanosť, aj z tohto titulu si myslím, že by sme mali pristúpiť eh, k tej eh, spolupráci naozaj s tou víziou, aby sme ešte zlepšili jej fungovanie, aby ešte viac mohla prinášať praktické eh, skúsenosti, prognózy, monitoringy, ktoré pomôžu vyššej a kvalitnejšej zamestnanosti. Možno len jednu poznámku ešte na záver. Ehm, je mi ľúto, že vzhľadom k tomu, že teraz prebieha verejná konzultácia a aj k tejto agentúre, že ešte nemáme možnosť aj pracovať s týmito výsledkami, pretože si myslím, že na základe tejto verejnej konzultácie dostaneme viacej podnetov o tom, ako agentúra funguje, kde by sa dalo ešte zlepšiť. Takže budeme si musieť počkať až do júla na závery a dúfam teda, že aj na základe tých záverov v budúcnosti sa ešte udejú zmeny, ktoré ešte viacej vylepšia fungovanie aj tejto agentúry. Ďakujem veľmi pekne. Uh, is... Pani Marian Harkin nie je prítomná. Zastupuje jej niekto uh, v mene ALDE? Stá sa, že nie. Tým pádom môžeme pri, prejsť na GUE a GEL. Pani Koneva tu nie je. Ospravedlňujem sa. Teraz som si vás všimla. Prepačte. Máte slovo, pani Koneva. Chcem sa poďakovať za vynikajúcu prácu odvedenú spravodajcami a e, Rada by som sa pozre, e, pozrela bližšie na úlohy e, tohto centra. Je veľmi dôležité predchádzať prekrývaniu činností. Napríklad Eurofond sa venuje predovšetkým pracovným podmienkám a životným podmienkam a, a tiež aj EÚ OSA má e, svoje ťažisko práce. Ďalej treba povedať, že že centrum e, ako také e, prispieje veľkou mierou e, k otázke e, vzdelávania v a treba e, teda zapracovať i na úrovni členských krajín. My si myslíme, že Európsky parlament by mal byť zastúpený e, v správnej rade i v, vo výkonnej rade. Európsky parlament by mal byť informovaný, pokiaľ ide o, o program činnosti cent strediska, ale mal by sa zúčastňovať i e, v forme pod, podpredsedu eh, na prijímaní rozhodnutí. Eh, bolo by teda správne, keby eh, členovia centra v rámci správnej rady, keď dôjde k konfliktu záujmov a keď teda členovia by, by sa vzdialili z tohoto z tejto rady, by malo byť centro e, stave riešiť pilotné programy, ktoré sú veľmi užitočné, aby sme čelili e, problémom e, našej politiky. Máme tu množstvo pozmeňujúcich návrhov, ktoré podporili i ďalší kolegovia, napríklad návrh, aby riaditeľ mohol menovať nových e, členov, samozrejme e, v rámci e, transparentných postupov. Je tiež potrebné, aby centrum malo potrebné finančné prostriedky, takisto personálne bolo by potrebné, aby to centrum mohlo, mohlo mať kanceláriu v Bruseli. Myslím si, že ideme rovnakým smerom a s pomocou e, spravodajkyne som, e, som presvedčená, že dospejeme k pozitívnemu výsledku, pokiaľ ide o túto správu. Ďakujem. Thank you, Ďakujem, pani Kuňová. A a teraz dám slovo pani Jean Lambert. Máte slovo? Ďakujem. Ospravedlňujem sa za e, omeškaný príchod na schôdzu. Ja som tieňovou spravodajkňou pre všetky tri agentúry, takže to, čo poviem, e, sa bude týkať všetkých troch agentúr. A aj vlastne, keď sa aj zaoberáme tými agentúrami, tak je tam prvok určitých spoločných aspektov a, a potom majú svoje osobitosti. Čo sa týka zaangažovanosti EP v jednotlivých agentúrach, to je vec, ku ktorej musíme pristupovať veľmi dôkladne a so všetkou vážnosťou, e, zvlášť vo svetle e, medziinstitucionálnej dohody ktorá aj upravuje vzťah voči agentúram a parlament skutočne zohráva predovšetkým tú úlohu um, rozpočtovej kontroly. A musíme si uvedomiť, že pokiaľ EP by bolo zastúpené v správnej rade, tak to by kolidovalo s touto úlohou dohľadovou. Čiže nad tým sa musíme zamyslieť. E, ďalej e, sú tam úvahy aj o, e, o, o menovaní expertov, ktorí budú dosadení do týchto, do týchto riadiacich orgánov. Musíme si uvedomiť, že aj toto, títo experti majú špecifika, napríklad z hľadiska zdaňovania, ich odmien a tak ďalej. Myslím si, že je dôležité, aby bol poskytovaná expertíza nielen komisie, komisii, ale aj iným inštitúciám a toto aj zarezonovalo viacerých našich pozmeňujúcich návrhoch. E, e, ďalšie pozmeňovacie návrhy poukázali na potrebu e, posilniť nezávislosť agentúr, nielen z hľadiska rozpočtového, z hľadiska zamerania práce Ďalej sme sa venovali v našich návrhoch um, otázky rodovej vyváženosti v týchto agentúrach. Je to dôležitý bod, treba samozrejme ešte e, e, vybrúsiť e, to slovné znenie, ako by to mohlo byť uvedené v týchto, v týchto mm, dokumentoch. Ďalej podporujeme opotrenia, ktoré sú zamerané na kryštalizáciu e, štruktúry, e, ktorá by e, ktoré by potom aj prispeli k dosiahnutiu synergického efektu. Potom je tá aj zmienka aj o určitých pozorovateľ, pozorovateľských postoch, to podporujeme. Predložili sme aj pozmeňovacie návrhy, ktorých snahou je objasniť profil členov správnej rady, funkčné obdobie, koľkokrát e, sa môže opakovať funkčné e, obdobie. My navrhujeme e, maximálne jeden, jedno opakovanie. Potom sme mali aj niekoľko technických pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkali možnosti o odvolania e, či riaditeľa alebo predsedu. E, čiže e, predložili sme viacero technicky orientovaných pozmeňovacích návrhov, ktoré sa týkajú fungovania riadiacich či správnych orgánov. No a potom boli aj pozmeňovacie návrhy týkajú sa rozpočtových otázok, aby tam bol založený princíp primeranosti aby e, aby aj tieto agentúry podliehali e, rozpočtovej kontrole a pravidlám e, rovnakého rázu, akým podliehajú inštitúcie oveľa väčšie. Ale musí to byť s dodržaním zásady primeranosti. A dôležité je to, aby agentóri e, venovali sa e, vo svojom čase vehementne predmetu svojej činnosti, namiesto toho, aby sa zaoberali finančným manažmentom. Ďakujem. F e, is... Ďakujem. Pani Bizotto, NF nie je tu. Pán Mata, nech sa páči. take the other one on your right side. Skúste ten mikrofón, ktorý je vpravo. Ďakujem pekne. Veľmi dôležitá téma, pokiaľ ide o tieto tri agentúry. My sme ale nepredložili pozmenujúce návrhy a poviem aj prečo. A nadviažem na to, čo, už tu, e, vysvetl- čo sa vysvetlil na milom výbore Ide o veci, ktoré zdieľajú všetci. Tieto agentúry robia dobré analýzy a dobré správy, ale pripomíname často, že sú maximálne nevyužité. Často hovorilo sa, že často sa tieto agentúry e, e, dajú prirovnať k mexickej armáde veľa ľudí, veľa objednávok. Po tretie, a to tu tiež už odznelo, presvedčili sme sa, že tieto agentúry, ktoré by mali byť zasvetené odbornému vzdelávaniu, pracovným podmienkám a zdraviu, v skutočnosti v zásade sú agentúrami komunikačnými e, v zmysle integrácie únie, teda v službách smerom k integrácii. My si myslíme, a to je náš názor, že tieto tri agentúry, e, u týchto troch agentúr sú tu dve navyše e, aby sme mohli hovoriť o účinnosti. Chcel by som napriek tomuto všetkému poblahoželať páni Sanders za jej prácu, ktorá v svojom návrhu a svojom vystúpení pred chvíľou v podstate jasne povedala, že vo fungovaní týchto agentúr je veľa, veľa nedostatkov. Hoci sme teda aj nepredložili e, pozmeňujúce návrhy, budeme veľmi pozorne sledovať vaše návrhy a hlasovania. Ďakujem. Ďakujem. A teraz otváram priestor pre ďalšie vystúpenia k tejto téme, to znamená SEDEFOP. Ak nie sú žiadne žiadosti o slovo, možno pani Pákola z komisie z DG Employment, DG, teda eh, generálne riaditeľstvo pre zamestnanosť, eh, by chcela vystúpiť. Nech sa páči teda pán, eh, pán Masias. Ďakujem pekne. Len niekoľko pripomienok eh, v podstate k všetkým trom agentúram. Ehm, zameriam sa na niekoľko vecí, ktoré spomenula spravodajkynia Poprvé, úloha správnej rady a riaditeľa, pokiaľ ide o riadenie zamestnancov, ako už bolo naznačené, e, predpokladá sa, že to každodenné riadenie by malo byť úlohou riaditeľa a teda takto sa to predpokladá aj v tom spoločnom prístupe, že by tam bola možnosť e, vlastne to preniesť tie právomoci z riaditeľa e, späť. Čiže je tam e, konkrétny postup pre takýto príklad, to znamená postup, ak by bol problém s každodenným riadením zamestnancov zo strany riaditeľa. To znamená, že by sa to mohlo preniesť späť na správnu radu. Čiže e, plánuje sa to, takýto postup e, a uplatňuje sa to vo všetkých nových agentúrach EÚ e aj pre tie ktorých e, zakladajúce nariadenie je revidované. Pokiaľ ide o prekladateľské služby a centrum, bolo teda vytvorené centrum prekladu, takto sa tiež môže zaručiť dostatočná kontrola kvality v prípade tiež, ak by sa služby poskytovali externými dodávateľmi, tiež e, z pohľadu e, nákladovosti. E, to by umožnilo vykonávať kontrolu kvality vo všetkých troch, pardon, 23 jazykoch. Samozrejme, prostriedky agentúr sú veľmi limitované a zatiaľ teda z mojej strany toľko. Ďakujem. A môžeme teda prejsť Respektíve teda ešte spravodajkyňa by chcela niečo dodať predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu. Chcela by som kolegom poďakovať za ich návrhy. Chcem vám povedať, že budeme teraz spolupracovať na základe týchto rôznych komentárov na verzii eh, kompromisov. Chcem všetkým poďakovať. Ďakujem. Ďakujem. A prejdeme teda k Eurofondu. A odrezám slovo pánovi Šambaunovi. <clears throat> Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Na začiatok by som sa veľmi rád poďakoval tieňovým spravodajcom tiež všetkým, ktorí prispeli pozmenujúcimi návrhmi, e, ktoré nás skutočne, myslím, že obohatili, boli veľmi konštruktívne. E, som veľmi optimistický, vidím, že je tu veľa koncenzuálnych bodov, napríklad pokiaľ ide o zlepšenie fungovania, operatívnosti, e, úloh, funkcií, pokiaľ ide o zam- strategické zameranie, kontakty s klientmi, čo sú teda parlamentné inštitúcie, ako aj národné inštitúcie, respektíve inštitúcie občianskej spoločnosti, ktoré e, môžu využiť túto vlastne výsledky vynikajúcej práce Eurofoundu. Takže vidím, že je tu skutočne zhoda spolupráca s ostatnými orgánmi tripartity, tam si myslím, že nie je pochyb, a tiež e, s medzinárodnými orgánmi. E, myslím si, že skutočne je to veľmi dobrý príklad fungovania EÚ, pokiaľ ide o, e, technické, vedecké aspekty, ehm, so Svetovou organizáciou práce a tak ďalej. Samozrejme, určite treba sa snažiť eh, vyhýbať eh, duplikácii práce a snažiť sa eh, zdokonaliť to fungovanie aj vďaka pozmeňujúcim návrhom. Nejaké také drobné problémy alebo niečo, čo môžeme zlepšiť aj vďaka možno diskusii a aby sme to všetko možno lepšie aj pochopili, tak sú tam samozrejme. Napríklad pokiaľ ide o toho zástupcu riaditeľa. Myslím si, že e, alebo aj vidím, že e, väčšina si podporuje tú myšlienku, e, ktorá už samozrejme je tam teda tá komplexná inštitúcia, možno 100 zamestnancov, a, ktorá má poskytovať výsledky svojej práce 450 e, miliónom obyvateľov EÚ, e tak samozrejme nie je to jednoduché. Už aj v minulosti sme mali isté problémy, to, toho som aj ja bol svetkom, ale iná vec je, že e, môžeme vyjednávať a snažiť sa zlepšiť E, tie funkcie, aj to vlastne podriadenie e, tomu riaditeľovi a ako aj tiež proces menovania e, toho zástupcu riaditeľa. Myslím si, že toto je v podstate ten jediný aspekt, kde ten precedens nie je dobrý. Ja som bol aj kandidátom eh, na, aby som nahradil jedného zastupcu riaditeľa. Eh, a nakoniec teda som sa mal stať aj riaditeľom, ale v oboch eh, prípadoch ten postup jednoducho nebol správny. A, a bol tiež vyhlásený jednoducho ten postup za neplatný, ale výsledok bol taký, že jednoducho e, riaditeľ aj zástupca riaditeľa sa postavili proti sebe na súde a tomu sa musíme vyhnúť takýmto nejasnostiam a nezhodám. E, takže pokiaľ ide o výber riaditeľa, či teda alebo menovanie riaditeľa alebo zástupcov riaditeľa, aby to bolo jasné, transparentné, profesionálne. A ďalšie potom problémy ako e, úrad e, v Bruseli. Mne sa zdá, že to je dôležité, aby to bolo. E, samozrejme, samozrejme, Berlín nie je tak ďaleko a už aj existuje, aj funguje a pre mňa je to veľmi dôležité aj užitočné. Potom, pokiaľ ide o vzťah s parlamentom, aby sme to mohli vlastne kontrolovať, dozerať na to, už Samozrejme, je to európsky nástroj a myslím si, že by sme v tomto mohli nájsť aj zhodu. A samozrejme, mohol by tam, mohla by tam byť istá nejaká pochybnosť, e, e, pokiaľ ide o to, že by parlament, ktorý je vlastne jedným z klientov, by mohol byť príliš vlastne aj angažovaný v tom strategickom smerovaní Eh, tejto organizácie. Čiže sú tam isté pochybnosti, ale ja si myslím, že by sme mohli nájsť nejakú rovnováhu, pretože eh, myslím si, že je to niečo, čo už veľmi dobre funguje, má istú prestíž a môžeme to len zlepšiť. A eh, z mnohých strán som dostala aj podporu v tej, v tej myšlienke, že jednoducho táto inštitúcia e, nie je dostatočne využívaná. E, jednoducho odvádza vynikajúcu e, prácu a samozrejme v niektorých prípadoch je možné využívať aj služby externých dodávateľov a myslím si, že v tomto by sme mohli tiež nájsť zhodu. A potom možno taký najkonfliktnejší bod E, e, sú tam isté pozmeňujúce návrhy ohľadom rodového vyváženia a neviem, no samozrejme, samozrejme, <laughs> aby mne by sa páčilo mať inštitúciu, kde by boli možno iba ženy. A, ale napríklad pokiaľ ide o podpredsedov, parlamentov alebo nejaké iné e, pozície. Ja si myslím, že dá sa to replikovať aj v tomto prípade. Čiže akože diskutovať o, o tom, ako zlepšiť Eurofond, e, Nož, diskuto, či je to vlastne tiež diskusia o tom, či mať viac mužov, viac žien. No, myslím si, že asi v tom by tiež nemalo byť nejako veľa ťažkostí. Mm. Myslím si, že jeden z tých bodov, takých možno, dá sa povedať, takých najvzdialenejších, je tá myšlienka, že tá správna rada by mala, ako by sme to mohli povedať, by do istej miery reprezentovala možno aj istú národnostnú e, myšlienku. E, len chcem pripomenúť, že je tam 58 členov a, malo, a my by sme tam dali 84, pretože musia tam byť samozrejme reprezentované všetky členské štáty v tej správnej rade. No a mne to nikto nemôže ani vysvetliť, respektíve ja tam nevidím tú logiku. Mne by sa páčilo, keby to bolo možno robené rotujúcim spôsobom, ale som otvorený e, dialogu. E, možno, že mi to niekto môže vysvetliť alebo dať nejaké dôvody, ale ak chceme, aby to bolo efektívnejšie, aby to bolo európskejšie, aby Eh, sme chceli zvýšiť eh, prestíž eh, a dobré meno, nož Samozrejme, dobre, možno to stretnutie je iba raz za rok, nestojí to až tak veľa peňazí, ale jednoducho ja len nevidím dôvod, prečo je to potrebné, aby tam boli zastúpené všetky tie štáty. Čiže dobre, budeme o tomto naďalej diskutovať a uvidíme. Takže v každom prípade ďakujem všetkým uh, za spoluprácu. Uh, myslím si, že už asi nebudem žiadať o slovo, iba ak by niekto mal na mňa nejakú otázku. A samozrejme dúfam, že budeme mať naďalej plodnú spoluprácu so všetkými skupinami. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. Ani Šrojderová tu nie je. ale pani Ribeiro ju nahradí. Takže som tu na miesto pani Šojdrovej. Budem hovoriť teda anglicky. Sú tu dve, dva dôležité ciele, to znamená e, definovať úlohy e, agentúry a spoločný e, postup. Nech, nechce sa dotýkať fungovania alebo tej štruktúry, ale zachovať vlastne ten istý počet v riadiacich pozíciách. Navrhla následovné E, pozmenujúce návrhy e, aj pre tie ďalšie dve agentúry. A tu sú tieto návrhy. Agentúra by nemala existovať len e, pre komisiu, ale aj pre ďalších aktérov. Správna rada by mala zodpovedať za strategické smerovanie. Výkonný riaditeľ by mal príjmať všetky rozhodnutia, pokiaľ ide o vytváranie vnútorných štruktúr a pokiaľ ide tiež o menovacie postupy zamestnancov. Agentúry, niektoré ďalšie agentúry by mali mať pozorovateľský status. Koordinátori by mali informovať o stretnutiach výkonnej rady. Agentúra môže vytvoriť úrad eh, styčného dôstojníka v Bruseli a agentúra by eh, mala mať možnosť využívať externé prekladateľské služby. Ďakujem. Marie López. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, najprv niekoľko všeobecných pripomienok, eh, aby sme videli, že v čom sa zhodujeme, myslím, že so spravodajkyňou aj s väčšinou, teda pléna, a potom sa pozrieť na nejaké body, ktoré sú možno trošku eh, rozdeľujúce. Naša skupina chce venovať veľkú pozornosť alebo zdôrazniť tú vynikajúcu prácu, ktorú odvádza agentúra, to, ako funguje. A Môžeme povedať, že samozrejme existujú tu isté spoločné obavy aj s ostatnými skupinami, aj zo strany spravodajkyne a možno e, taký konflikt trošku vidíme v pozmenujúcich názoroch, ktoré majú za cieľ zredukovať počet zástupcov v správnej rade. Myslíme si, že by sme nemali zredukovať správnu radu, chceme zachovať úroveň e, zastúpenia členských štátov v rámci Eurofound. E, máme tam jeden vlastne hlavný e, cieľ, to znamená zachovať ten komunikačný kanál a to, aby sa vlastne využívala táto inštitúcia nielen zo strany EÚ, ale aj zo strany členských štátov. Ja si myslím, že ani národné vlády, ani zamestnanci, ani, od, ani zamestnávateľi, ani odbory nemajú na tom záujem, aby sa to zredukovalo. Ale samozrejme určite budeme o tomto diskutovať, a v, pokiaľ ide aj o pozmenujúce návrhy. Potom tie e, náklady, ktoré vlastne s tým súvisia, mm, ja si myslím, že to jednoducho nekompenzuje potom chýbajúcu rôznorodosť a tých zástupcov, ako aj rôznorodosť vlastne názorov a krajín v správnej rade. Myslím si, že je tu veľká zhoda v mnohých pozmenujúcich návrhoch, v mnohých bodoch, pokiaľ ide o vlastne tú hodnotu práce, ktorú odvádza Eurofound. Myslím si, že Väčšina z nás to považuje za veľmi pozitívne, pokiaľ ide o analýzy, verejné konzultácie, ten tripartitný charakter agentúry, tiež to, aby e, celkovo aj práca všetkých troch agentúr bola efektívnejšia, aby sa posilnila spolupráca, koordinácia, e, tiež s ostatnými medzinárodnými orgánmi aj v rámci EÚ. Eh, zabezpečiť to, aby agentúra mala dostatok prostriedkov na svoju prácu, pretože to je veľmi dôležité, tiež aby sa zaručila aj nezávislosť, aby eh, tiež eh, v rámci správnej rady boli vlastne zastúpení tí, ktorí tam majú byť zastúpení, potom úloha riaditeľa, zastupcu riaditeľa a tak ďalej. Ďakujem. Pán Gerke tu nie. Pani McIntyre by ho chcela zastúpiť. Nie, nikto za EKR? Lynn Boylan potom za GUE. Či nie? Nikto nezastupuje GUE. Tak Jean Lambert potom. Áno, e, ja som tieňovou spravodajkyňou pre všetky vlastne tri agentúry. Len zo pár vecí, e, ktoré tu boli spomenuté ohľadom Dublinskej, Dublinskej agentúry. Pokiaľ ide o veľkosť správnej rady, my sme tam nepredkladali žiadne podmenujúce návrhy, sme spokojní s tým, ako to je, aby sa tam vlastne zachoval e, ten e, multinárodný e, vstup alebo prínos. Myslím si, že to je veľmi dôležité a tiež, aby sme mali informácie zo všetkých strán. A potom, pokiaľ ide o také nejaké doplnkové kancelárie, úrady. My sme podporili kanceláriu v Bruseli, samozrejme vidíme aj význam toho aj v našej práci, ale Nechceli by sme to limitovať len na bruselskú kanceláriu, e, pretože ak sú argumenty na to, aby boli kancelárie niekde inde, tak si myslím, že by sa to malo umožniť. Takže to sú také dve veci, ktoré sa objavili v súvislosti s touto Dublinskou agentúrou a ktoré by platili aj pre tie ostatné. Ďakujem. Ďakujem, pán Gerike. Či nie, nechcete nič dodať za FDD? Laurágia? Ďakujem, pani predsednička. Aj ďakujem spravodajkyni, spravodajcovi za jeho návrh. Čo potrebujeme urobiť? Myslím, že sa musíme zamerať na niekoľko otázok. Um, ukázali sme to aj v našich pozmenujúcich návrhoch. Napríklad, e, pokiaľ ide o ten veľmi taký striktný cieľ, znížiť náklady, zvýšiť transparentnosť, zmodernizovať fungovanie agentúry. Myslím si, že je veľmi dôležité zdôrazniť sociálny dialog, podporovať zamestnanosť. Myslím si, že takto, e, toto je správna cesta. Eurofound musí pracovať efektívne a spolupracovať samozrejme s ďalšími agentúrami, ale tiež potrebujeme zjednodušiť, zmodernizovať tie aktivity, tak aby sme sa vyhli duplicite, e, zlepšiť synergiu medzi týmito agentúrami, aby sa lepšie realizovali stanovené ciele. A tiež zjednodušiť spoluprácu medzi týmito agentúrami a komisiou. To tiež musí byť efektívnejšie. E, sú tiež národné organizácie, ktoré poskytujú analýzy a dáta e, ekonomické, sociálne, napríklad Medzinárodná organizácia práce tiež a ďalšie teda organizácie, agentúry. No, myslím si, že treba uh, zabezpečiť, aby tam bola spolupráca, koordinácia, tak aby vlastne práca bola integrovaná a nie duplikovaná. Ďalšia vec, ktorá si myslím, že je skutočne veľmi dôležitá, a to som uviedla tiež v pozmeňujúcich návrhoch, e, to je vlastne tá časová os alebo nejaký časový hormonogram, ako funguje táto agentúra Myslím si, že Eurofound sa musí zaviazať k tomu, že urýchli svoje aktivity, aby udržal tempo um, s, s, tým, s tým pokrokom, ku ktorému dochádza, ktorý sa odohráva, aby reflektoval uh, rôzne štúdie, uh, údaje. A myslím si, že potrebujeme zabezpečiť, že tie eh, správy, ktoré sú napríklad eh, príjmané tu, že majú zmysel, pretože samozrejme <laughs> nemá zmysel možno diskutovať alebo prijať nejakú správu, keď už sme o tej téme predtým diskutovali. A tiež eh, treba zabezpečiť samozrejme aktualizáciu. To určite, že bude veľmi dobrá reprezentatívna vzorka e, zainteresovaných strán, ktoré budú konzultované. Myslím si, že treba tiež lepšie využívať nové nástroje, ktoré existujú, internet a podobne. E, myslím si, že to by mohlo zvýšiť efektívnosť e, oproti tým bežným konvenčným spôsobom, akým Eurofound vykonával alebo vykonáva prieskumy. Myslím si, že toto sú skrátke vlastne naše návrhy a možno, že e, sú aj niektoré ďalšie, ktoré, by, ktoré zo strany druhých možno nebudú až tak e, prijaté. Ja si myslím, že treba mať zástupcov v správnej rade aj zo strany uh, pracujúcich zo strany zamestnancov a mať rotujúci postup rovnakým spôsobom, ako je rotujúce predsedníctvo rady, napríklad každé dva roky. Členovia správnej rady by mali byť nominovaní po tom, čo podpíšu vyhlásenie, že neexistuje konflikt záujmov, pokiaľ ide o tú úlohu, ktorú by mali vykonávať, alebo pozíciu, ktorú by mali zastávať. tak to by sa zaručila transparentnosť. Hovorili, alebo počuli sme, aké skúsenosti pán, šam, šam, pán Šampón s týmto. Vieme, aké praktiky alebo aká prax existuje v tomto, tak musíme to obmedziť. Potom tiež potrebujeme zaručiť, že e, za tie dva roky sa tam dôjde, dôjde k obmene a tiež, aby boli hájené záujmy EÚ a aby bola dobrá rovnováha medzi členskými štátmi a ich zastúpením. Ďakujem, pán Martin. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Môj predošlý príspevok platil o všetkých troch agentúrach. Ďakujem. Tak otváram priestor pre diskusiu zo strany aj ostatných členov výboru. Komisia, pán Mas. Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť. Ďakujem pani predsednička. Tiež by som rád povedal, že to, čo som povedal predtým k úlohe správnej rady a riaditeľa, pri riadení zamestnancov, aj pokiaľ ide o používanie prekladateľských služieb, tak to platí pre všetky tri agentúry a len rád by som využil túto príležitosť a poďakoval sa výboru eh, spravodajcom, tieňovým spravodajcom za všetku tú snahu, ktorú eh, vyvinuli, aby sa tiež vlastne snažili, snažili dosiahnuť konsenzus v týchto otázkach. Komisia predstavila tieto návrhy ako balík, nielen kvôli tej špecifickej povahe týchto troch agentúrov, ale aj preto, lebo väčšina e, ustanovení je spoločných pre tieto agentúry a je to v súlade so spoločným prístupom, tak ako to bolo dohodnuté medzi radou, e, parlamentom a komisiou v roku 2012. A pre nás je veľmi dôležité, aby sme tam videli to zosúladenie alebo súlad medzi tým, e, respektíve v tom texte, v konečnom texte pre všetky tri agentúry. A pokiaľ ide o zastúpenie Európskeho parlamentu v správnej rade, rád by som len pripomenul, že spoločný prístup e, aj predpokladá takú možnosť zastúpenia tam, kde je to možné, eh, tam by mohol byť vlastne nominovaný jeden člen zo strany Európskeho parlamentu. Eh, napríklad v niektorých agentúrach eh, to tak aj funguje, tam, kde to bolo považované za náležité, ale ako ste aj povedali, samozrejme muselo by tam byť jasné zdôvodnenie, prečo by tam bola vlastne tá osoba zo strany Európskeho parlamentu v správnej rade. Toľko z mojej strany k tomuto bodu. Ďakujem. Pán spravodajca. Áno, veľmi dlhá reč alebo dlhý prejav, tak ďakujem veľmi pekne a budem sa snažiť pracovať naďalej tak optimisticky ako doteraz, aj po tomto, čo som si tu vypočul. Ďakujem, myslím si, že sú tu isté podobnosti medzi vami dvoma. Uh, myslím si, že je to vlastne <laughs> aj vďaka obleku a kravate. A teraz už teda odovzdám slovo pánovi Hoďovi. a budeme hovoriť o Európskej agentúre pre bezpečnosť a zdravie pri práci. Ďakujem veľmi pekne, vážené kolegyne, kolegovia. Pokiaľ ide o Európsku agentúru, ktorá sa zaberá bezpečnosťou a ochranou zdravia, chcem hovoriť o niektorých otázkach. Vážení kolegovia, spravodajcovia už hovorili o mnohom pri tých predošlých agentúrach. <clears throat> to isté sa týka aj EU OŠA. My sme sa snažili v spolupráci s týmito spravodajcami zistiť, ako nájsť spoločný prístup k všetkým trom agendám či agentúram. Majú svoje špecifika, ktoré treba zobrať do úvahy. V návrhu Európskej komisie zachovávame trojdelnú štruktúru. Hovorí sa tu o cieľoch a zložení správnej rady. Súhlasím s tým, že je potrebné, aby sme zachovali tripartitnú povahu tejto agentúry a aby bola takto dobre informovaná o situácii v členských krajinách. To jej tiež umožní, aby sa delila o skúsené postupy, osvedčené postupy, aby sa e, bralo do úvahy to, čo je v rámci BOZP potrebné pre podniky. Rád by som, aby sa niektoré zmeny ešte posilnili, tie, ktoré sú teda už návrhu komisie. Napríklad ide o vzťah EUOŠA s ďalšími orgánmi, s CDFOPom a Eurofoundom. Prostriedky, ktoré majú e, bojovať proti stretu záujmov a podvodom, hodnotenie programov a hodnotenie výdajov. Pozmeňujúce návrhy by mali posilniť a lepšie vysvetľovať určité ustanovenia, pričom konkrétna konkrétna pozornosť by sa mala venovať tomu, že je treba sa vyhnúť prekrovaní práce jednotlivých agentúr. Je to veľmi dôležité, keď sa pozrieme na všeobecný tlak znižovať verejné výdavky a presvedčiť občanov o tom, že ich dane sú čo najlepšie využívané. S veľkou radosťou som prijal vaše pozmeňujúce návrhy, ktoré vyjasnia mnohé e, problémy. Máme tu pozmeňujúce návrhy týkajúce sa mnohých tém, napríklad cieľov agentúry, spolupráca s tretimi krajinami, s medzinárodnými agentúrami, komunikačná stratégia, možný stred záujmov a tiež zloženie správnej a dozornej e, rady a e, Mm, frekvencia stretnutí. Vypočul som si viacero postrhov autorov. Teším sa na spoluprácu s, vám, s nimi, s spravodajmi i k ďalším agentúram, tak aby sme e, svoje návrhy vedeli zladiť a mohli sme týmto spôsobom e, komunikovať o celom balíčku z troch častí. EU OŠA sa snaží maximálne zabezpečiť čo najväčšie štandardy e, ochrany zdravia pri práci v EÚ preto je potrebné, aby tu bola čo najmodernejšia finančná, teda finančné nariadenie, ktoré by týmto úlohám pomáhalo. Na záver by som chcel veľmi srdečne poďakovať spravodajkyni pani Sander za CDFOB a pánu Šambónovi za e, Eurofound. Ďakujem za veľmi konkrétnu a úspešnú spoluprácu. Ďakujem tiež tieňovým spravodajcom i ďalším kolegom, ktorí nám pomohli vylepšiť moju správu. Ďakujem. Thank you. Uh, that means that we... Ďakujem, to znamená, že môžeme prejsť k tieňovým spravodajcom. Pán Becker, nech sa páči. Ďakujem pekne, chcem vyjadriť naozaj výnimočnú spokojnosť s tým, že sa podarilo v vynikajúcej spolupráci všetkých troch správodajcov týmto trom správam dosiahnuť vysokú mieru zhody, e, pokiaľ ide o postup a obsah. E, pokiaľ ide o pozorovateľský štatút e, troch agentúr, zhodujeme sa Máme určité principiálne želania zmien voči komisii, smerom ku komisii i k tomuto návrhu, kde takisto chceme ísť jedným smerom a myslím si, že to celej spolupráci veľmi prospieva, presahuje to frakcie a uvediem len tri príklady, kde to považujem za veľmi dôležité. Prvá vec je skutočnosť, že si želáme, aby úloha výkonného e, riaditeľa alebo riaditeľky v prípade OŠA, aby prenos e, kompetencií sa neodňal e, personálnym agentom. Je to základný predpoklad. Ide o profesionálne riadenie prostredníctvom ľudských zdrojov. To by malo platiť i e, pri e, výkone rozpočtu. <clears throat> Myslím si, že e, vysunuté pracovisko v Bruseli stačí. Nepotrebujeme celú európsku sieť. A u jednej veci je možné zaznamenať, čo je dôležité, že totiž pre každú agentúru by sa mohli použiť iné prekladateľské služby, to musí byť v obchodnej zodpovednosti výkonného riaditeľa. Chcem ešte zdôrazniť zohľadnenie mikropodnikov a malých a stredných podnikov pri zostavovaní programov agentúrov. Dúfam, že tu dospejeme k dobrému výsledku. Ďakujem spravodajcom a všetkým tieňovým za ich spoluprácu. Thank you, Mr. Christensen. Floor is yours. Ďakujem, pán Christensen. Ďakujem za prácu spravodajcu. Keď sa pozriem na predložené pozmeňujúce návrhy, e, e, naozaj sú to dobré kompromisy, som o tom presvedčený. Najdôležitejšia vec podľa mňa je chrániť a posilniť e, partnerskú povahu agentúry a zabezpečiť, aby bola v stave plniť si svoju dôležitú, svoje dôležité úlohy a e, chceme tieto cieľa dosahovať dobre. E, na, za týmto účelom som e, predložil viaceré pozmeňujúce návrhy, ktoré sme diskutovali i s tieňovými spravodajcami. Odporúčam trom spravodajcom, aby komunikovali, spolupracovali, aby sme mali zjednotený postoj ako celý výbor k všetkým trom agentúram. Ďakujem. Thank you. Uh, Renate Weber. Ďakujem. Ďalšou rečničkou by mala byť Renate Weber, ale nie je tu. Pani Bermeju takisto. Pani Jean Lambert odišla. EFDD už e, avizovalo, že nebudú vystupovať. Pán e, Martán za EFD tu takisto nie je. Yes. Uh, that means that I'll give the floor. A tým pádom môžem odovzdať slovo o, pánu Másovi za komisiu. Môžete nám okomentovať e, to, čo tu odznelo. Ďakujem, pani predsedníčka. Pokiaľ ide o prekladateľskú jednotku, už som vysvetlil, e, prečo e, toto centrum existuje a prečo z hľadiska nákladov je to najvýhodnejšie riešenie pre agentúry. Pri tejto poslednej príležitosti chcem tiež zdôrazniť význam, ktorý vnímame, pokiaľ ide o spoločný prístup e, k inštitucionálnemu zloženiu e, spravovania zamestnaneckého stavu. Ide o to, že e, Výkonný riaditeľ sa zaoberá touto otázkou, to spoločný prístup definuje a odzrkadľuje sa to i v našich návrhoch. Za výnimočných okolností však, teda takých, kde tento výkonný riaditeľ by nemohol vykonávať tieto úlohy, treba zabezpečiť aj nejakú e, zástupnú možnosť, kde teda e, riadiaca rada môže e, túto delegovanú úlohu odobrať od riaditeľa a znova to priradiť ďalšiemu e, vyššie postavenému pracovní, riadiacemu pracovníku. Táto štruktúra, inštitucionálna štruktúra je dobre osvedčená vo všetkých európskych inštitúciách a práve preto tento konkrétny postup e, sme použili v spoločnom prístupe. Za žiadnych okolností by to ale neznamenalo, že ten riaditeľ zmení zodpovednosť, kompetencie v porovnaní s terajšou situáciou. Ešte vždy to bude on, kto bude zodpovedný za každodenné riadenie. Ak však chceme e, výnimočné okolnosti, kde on by nevedel e, si plniť tieto e, kompetencie, musí tu byť takáto poistná možnosť. Momentálne tomu tak nie je. To znamená, že Momentálne sa priamo prejde k právnemu postupu, pretože takúto e, poistnú možnosť tu nemáme a práve preto sme to do spoločného prístupu zapracovali, aby tu bola táto možnosť znova to delegovať, napríklad, ako som už povedal, ďalšiemu inému e, riadiacemu pracovníkovi. Veľmi pozorne sa teda pozrieme na tento na túto štruktúru, pretože toto je v súlade so spoločným postupom. Množstvo e, nových agentúr, kde sa revidovali ich zakladacie e, nariadenia, dobre to funguje, kde sa zachováva úloha výkonného riaditeľa pri každodenných e, riadiacich povinnostiach. Ďakujem. Ďakujeme. Tým pádom sme prešli e, zoznamom znamom rečníkov. Prijatie správy sa e, plánuje na 21. či 22. júna. Chcem poďakovať spravodajcom pánu Šambonovi, pánu Hočovi i e, pani e, spravodajkyni Sander. Chcem sa spýtať spravodajcov ešte, či by radi okomentovali na záver. Nie. To znamená, že sa dostávame k ďalšiemu bodu programu a máme náskok zo pár minút, 15 minút menovite. Ja však navrhujem, aby sme aj tak prešli k bodu 6, pokiaľ ide o politiky v oblasti minimálnemu minimálneho príjmu ako nástroj na boj proti chudobe. Dávam pani Agea slovo, e, aby e, vystúpila. Ďakujem veľmi pekne. Vážená pani predsedníčka, na úvod chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom i ďalším kolegom, ktorí prispeli, tak všetci podali pozmenujúce návrhy. a tak e, prispeli e, k vypracovaniu toho návrhu, pokiaľ ide o stratégie e, v oblasti minimálneho príjmu ako nástroja na boj proti chudobe. Počet pozmeňujúcich návrhov ukazuje, že táto téma je veľmi aktuálna a vyvoláva veľký záujem. Nielen preto, že roz, rozsah chudoby v Európe exponenciálne narástol a že čoraz viac sa vzdialujeme od toho, čo vlastne bolo cieľom Európy, e, stratégie 2000, Európa 2020 v boji proti chudobe. E, v budúcnosti bude stále narastať problematika nezamestnanosti, či už ide o nezamestnanosť e, mladých, alebo dlhodobú nezamestnanosť, alebo pokiaľ ide o zmeny v oblasti zamestnanosti z dôvodu e, procesov e, automatizácie či tzv. priemyslu 4.0. Tu treba premýšľať o tom, aké máme prostriedky na boj proti chudobe. Stratégia je to správna a tiež sprievodná stratégia k e, podpore vytvárania pracovných miest preverím e, pozmenujúce návrhy, e, pozorne si ich naštudujem, pritom konštatujem, že je to veľmi konštruktívny prístup zo strany kolegov. To znamená, že máme spoločnú ochotu a vôľu bojovať proti chudobe. Určite sú tu e, i rozdielne názory a pohľady, ktoré sa nie úplne prekrývajú, ktoré vychádzajú z rôznych východisk hoci i majú e, rovnaký cieľ, teda bojovať proti chudobe. Pokúsim sa tieto rozličné e, názory e, premostiť formou kompromisov a čo najskôr dosiahnuť postup, ktorý nájde všeobecnú podporu chcem poukázať i naše spoločné ciele, e, teda výboru EMPLI celého parlamentu. Chceme dnes totiž zohrávať silnú úlohu voči ostatným európskym inštitúciám. Európsky parlament je e, spoluzákonodarcom, veľmi často je však vystavený e, tlaku zo strany Európskej rady či komisie. V tejto súvislosti považujem za dôležité, a to práve teraz, e, aby Európska únia vypracovala silný jednotný dokument, ktorý ukazuje našu zomknutosť a ktorý e, apeluje i na ďalšie orgány Európskej únie, aby e, spolupracovali. Musíme teda rozhodnúť, do akej miery naša práca má charakter orientačný, kde e, nejde o konkrétne e, postupy, ale iba postupy samoučelné, ale na, naopak, či chceme e, tlačiť na komisiu radu, aby sa presadzovala politika v oblasti minimálnej mzdy ako sprievodný postup pre politiku zamestnanosti, aby sme dosiahli viac než len určitý náznakový dokument. To je pre mňa otázka principiálna a to je podľa mňa i záväzok, ktoré my ako tieňoví spravodajcovia i ako parlament by sme si mali e, vytýčiť. Je to úloha Európskeho parlamentu, ktorú by sme mali žiadať a presadzovať a som presvedčená, že všetci poslanci tohoto výboru chcú prispievať k tomu, aby tento dôležitý materiál tohto volebného obdobia naozaj e, bol apelom na Európsku komisiu, s cieľom na, na, navrhnúť smernicu, e, pretože e, problém z e, chudoby sa nedá diskutovať, ale treba ho riešiť, ale, pretože diskutovalo sa veľa, ale výsledok, výsledkov je málo. Máme tu viac ako 21 miliónov občanov EÚ, ktorí sú ohrození chudobou alebo žijú pod hranicou chudoby je tu potrebné teda naozaj veci si uvedomiť, vytvoriť formou tohto dokumentu niečo konkrétne, čo by podporilo občanov EÚ, občanov, ktorí neočakávajú len slova. Ďakujem. Takže teraz dám slovo jednému z tieňových spravodajcov. E, začneme pánom Bachom. Ďakujem za slovo. Úvodom sa chcem poďakovať, za, eh, poďakovať pani Laura Agea za eh, skvelú prácu, ktorú eh, odviedla. Myslím si, že aj tie kompromisné textové návrhy týkajúce sa úvodných ustanovení potvrdzujú e, kvalitu jej práce. Myslím si, že sme e, ešte e, veľmi ďaleko od cieľov vytýčených pre horizont 2020, cieľov v oblasti zamestnanosti. A definícia chudoby Eurostatu je často predmetom kritiky Pravda je taká, že je to jediná definícia chudoby, ktorú máme na európskej úrovni i ciele stratégie 2020 zamerané na zníženie e, chudoby opierajú sa o práve zmienenú definíciu. Asi najlepším spôsobom, ako znižovať chudobu, je podporiť e, zamestna, zamestna, zamestna a vôbec aj dostupnosť zasemenia. E, požiadavky e, na minimálny príjem majú svoje miesto práve z hľadiska sociálnej inklúzie, aj z hľadiska prístupu na trhu práce, práve v súvislosti s možnosťami dodatočného dovzdelávania alebo nie, mm, finančného krytia akýchsi e, preklenovacích období pri zamestnávaní. Myslíme si, že e, ešte sú tu otázky, ktoré, e, ktoré je potrebné prebrať. Väčšina štátov má e, e, stanovené, stanovenú úroveň minimálneho príjmu. Faktom je to, e, že sú ale veľké rozdiely medzi štátmi ohľadom výšky tohto minimálneho príjmu. Čiže e, tam je ešte veľa toho, e, čo musíme dosiahnuť. Veľmi vítam túto e, skutočnosť, že členské štáty, ktoré, sa, ktoré zareagovali na správu Európskej komisie alebo vlastne tej správy, ktorú zadala Rada EPSCO, zastrešujú práve tú otázku určitej sociálnej záchrannej siete a hovoria aj o e, určitom minimálnom príjme. E, skutočne sú potrebné e, určité formy e, pomoci, ktoré by boli náležité. A takisto sú dôležité aj tie opatrenia zamerané na zlepšenie kvalifikačného profilu. Na to poukázala aj Laura Agea, že musíme tomu venovať pozornosť v tejto správe Výmena tých najosvedčenejších praktík je tiež veľmi e, hodnotný prvok, ale treba sa venovať aj tým spoločným kritériám, kto má prístup e, k určitým finančným opatreniam, aké sú tie opatrenia, e, na aké obdobia sa vzťahujú. No a jedna otázka, ktorá tiež ešte je otvorená, je otázka týkajúca sa európskej smernice No a e, to e, zastrešuje e, celú množinu otázok, aké faktory, aké indikátory musia byť zadefinované, na akých kritériách by to malo celé stať. To sú určité, určite body našej ďalšej diskusie. Celkovo vzaté členské štáty si musia uvedomiť, že minimálny príjem je, opatrenia, e, je opatrenie politiky e, zamestnávania. A predovšetkým ďakujem za slovo. To bol pán Bach. A teraz dám slovo pánovi Gutierrez Prieto, má sa slovo. Sí, muchas gracias. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím si, že sme dosiahli dosť dobrý pokrok. Budeme mať zajtra prvé stretnutie a myslím si, že je tu dostatočný priestor, aby sme dosiahli dohodu o tejto dôležitej správe, pretože vychádzame z vynikajúcej práce spravodajkyne, za to sa ich chcem poďakovať. A po druhé si myslím, že väčšina sa zhodneme v tom čo je dôležité. Chceme vytvoriť nový systém sociálnej ochrany pre osoby, e, pre ktoré momentálne tá existujúca sociálna ochrana nie je dostatočná, pokiaľ sú nezamestnaní. A existuje taký nový kontext, nový scenár, e, ktorý, v, v rámci ktorého ľudia sú viac ohrození sociálnym vylúčením aj v dôsledku digitálneho e, pokroku a samozrejme treba niečo robiť, aby sme dali druhú šancu e, ľuďom. E, je to minimálny príjem, nie je to nejaký, nejaký univerzálna mzda alebo niečo také. Treba stanoviť samozrejme nejaké kritéria, ktoré by nestanovovali e, prekážky pre týchto ľudí, ale aby tu boli vlastne podmienky, pokiaľ ide o prístup k takýmto, takémuto základnému príjmu. E, vieme, že nie je to legislatívna správa, je to správa z vlastnej iniciatívy, ale potrebujeme e, dať istý podnet členským štátom, aj komisii, E, príliš prísne podmienky by mohli viesť k odmetnutiu, ale ak by sme tam nestanovili e, žiadne podmienky, tak e, to by tiež nebolo dobré. A myslím si, že s tým by sme nesúhlasili ani väčšina členov tejto, tejto skupiny alebo tohto výboru, ani členské štáty. Ale je potrebné, aby existovali teda isté podmienky a aby tie podmienky mohli byť splnené týmito ľuďmi. Myslím si, že preto je potrebné stanoviť kritérium alebo kritéria, podľa ktorých, kým existujú tie podmienky e, prístupu k príjmu, základnému príjmu, aby jednoducho e, nemohli e, nejaké tie štátne orgány argumentovať e, nedostatkom prostriedkov na takýto základný príjem. Myslím si, že tiež je veľmi dôležité diskutovať o tom, čo skutočne chceme dosiahnuť tu v EÚ a samozrejme toto nevyriešime tu v správe, ale dobre je to naznačiť aby to nebola možno len také jednoduché odporúčanie pre členské štáty, aby e, to nás priviedlo k istej povinnosti pre členské štáty, aby to zaviedli a by tu bola podpora zo strany e, členských štátov ako aj Európskej únie zo strany teda rozpočtu. Ja e, nie som za to, aby to bolo e, iba odporúčanie. Ja si myslím, že my potrebujeme mať sociálny rozmer tu v EÚ a rovnako ako vytvárame makroekonomické podmienky, myslím si, že na to, aby sme znovu získali dôveru občanov, je dôležité stanoviť isté podmienky a požiadavky, ktoré by mali členské štáty splniť v sociálnej oblasti. A je treba definovať, čo je sociálny model Európskej únie, rovnako ako stanovujeme dôchodkové e, systémy, e, verejné dôchodkové systémy, rovnako potrebujeme vytvoriť e, dostatočné systémy sociálnej ochrany, ktoré budú bojovať proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. A preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme mali tú definíciu základného príjmu a aby e, sa to mohlo podporiť aj zo strany Európskeho sociálneho fondu. Samozrejme, ideálne pre nás, socialistov, by bolo vytvoriť základný minimálny príjem na úrovni EÚ. Určite to otázku neuzatvoríme v tejto správe, ale myslím si, že je veľmi dôležité jasne povedať, aký je náš názor.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 Thank you, Mr. Gericke. Then I'll give the floor to Mr. chambon The floor is yours. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Skutočne sa musím poďakovať za prácu odvodenú eh, spravodajkyňou ale ďakujem jej špeciálne aj za odvahu v tejto téme za to, aby sa snaží vlastne obrúsiť naše ideologické rozdiely. Samozrejme, je to ťažká téma, ale to nás nezbavuje našej zodpovednosti. A v súčasnosti je to veľmi aktuálna téma spoločnosti. Eh, mnoho z tých bodov, z tých tém, ktoré tu boli spomenuté, som si istý, že nás povedú k dohode, ale rád by som skôr hovoril o tom, na čo sa zameriavajú nielen naše pozmenujúce návrhy, ale celkovo aká je teda naša vízia, e, pokiaľ ide o minimálny príjem ako nástroj boja proti chudobe. A tiež e, prednesiem niekoľko konfliktných bodov. Myslíme si, že je skutočne neakceptovateľné, že tie bohaté časti krajiny, ako napríklad, e, pardon, sveta, Európa alebo USA, e, tolerujú do istej miery tú vysokú mieru chudoby. To nie je v súlade s etickými normami. A jednoducho nenašiel sa zatiaľ systém, ako sa tomu vyhnúť. A myslím si, že my tu v Európe, v tomto parlamente musíme sa snažiť nájsť nejaké riešenie. Takže tá hlavná diskusia je o tom, či minimálny príjem môže slúžiť na to, aby sme bojovali proti chudobe. A myslím si, že aj na akademickej pôde určite sa o tomto diskutuje, pretože niektorí uh, odhadujú, že ak by to bolo zle využité, uh, Eh, tak jednoducho by to nestačilo, že nestačí na boj proti chudobe dať peniaze. A tiež to takisto nepomáha, ak dáme peniaze tretiemu svetu. A samozrejme, možno tie prostriedky by mohli byť využité nejakým iným, eh, efektívnejším spôsobom. Ja si myslím, že sú dôkazy, ktoré naznačujú, a tiež je tu taká istá morálna povinnosť, eh, že minimálny príjem bojuje proti tej veľkej, urgentnej e, chudobe. A ja si myslím, že tu, v tomto parlamente, by sme mali tiež vyslať to posolstvo, že minimálny príjem by mohol slúžiť alebo slúži na boj proti tej veľkej chudobe. Myslím si, že z toho by sme mali vychádzať. Toto by malo byť univerzálne, ale pozor, nehovoríme tu len o nezamestnaných pracovníkoch, hovoríme tiež o študentoch alebo aj o pracujúcich ľuďoch a tiež o dôchodcoch. Samozrejme, chápem, že to môže byť konfliktný bod. Takže musíme zvážiť, ako by sme mohli bojovať a skoncovať teda s touto veľkou chudobou, ktorá ohrozuje dôstojnosť ľudí, existenciu ľudí. A ja si myslím, že to je teda ambiciózny cieľ. Samozrejme sú ľudia, ktorí, eh, ktorým sa nežije ľahko. S tým neskoncujeme. Samozrejme, ja neviem, je tam aj rovnosť príležitosti a tak ďalej. Ale s týmto chceme skoncovať, alebo prostredníctvom tohto chceme skoncovať s tou hroznou veľkou chudobou. Dobre, takže prvom rade chudoba alebo príjmová chudoba to je len jeden z aspektov chudoby alebo jeden z konceptov globálnej chudoby. Po druhé, ak dáme peniaze, tak má to dve výhody. Samozrejme, väčšia e, e kúpy schopnosť a e, nie je to len nie je to charita, pretože vlastne ten človek sa môže rozhodnúť, čo urobi s tými vlastnými prostriedkami. A e, okrem prípadu dôchodkov, myslíme si, že by to malo byť prechodné, dočasné. Samozrejme, kým bude existovať tá situácia, tá ťažká situácia alebo ten nedostatok prostriedkov a tiež e, by mala byť sprevádzaná reintegračnou politikov. Pretože samozrejme ide tu o boj proti chudobe, ale o tiež vlastne začlenenie toho človeka znova na, do spoločnosti, respektíve na pracovný trh. Potom po druhé, a tu prichádzame k tej veľkej e, ťažkosti, k tomu problému. Myslíme si, že definícia chudoby, e, ktorej, ktorá je taká skutočne tá veľká, komplexná, e, myslíme si, že nie je ani kvantifikovateľná, ani merateľná globálne, ani tu v EÚ, kde máme 450 miliónov obyvateľov. A chcem tu použiť aj slova ľudí z Eurostatu. 60 chudoby, to, môže nás to doviesť k istému uh, matematickému absurdu. Vždy budú chudobní, aj keď trikrát zvýšime ten minimálny príjem, ale vždy jednoducho tí chudobní budú existovať. A preto e, aj správne povedala komisia, samozrejme treba veci zlepšovať, revidovať, ale okrem toho, toto eh, je nástroj distribúcie príjmu, nie nástroj, alebo tá, ten, ten koncept chudoby. Samozrejme, treba sa pozrieť na ten, na ten relatívny koncept. Myslíme si, že ak sa budeme držať referenčného príjmu v prírodzenom prostredí človeka, eh, za ktorú si vlastne, ak si za ten príjem bude môcť dovoliť, eh, neviem, eh, platiť základné potreby, ja neviem, elektrínu, potraviny a tak ďalej, tak samozrejme to je veľmi dôležité a je to aj jednoduchšie na pochopenie, ak sa budeme oháňať nejakými veľkými číslami. A myslím si, že akákoľvek kvantifikácia na európskej úrovni, myslím si, že to nás vzdialuje od, svojho, od nášho cieľa. Myslím si, potrebujeme dve veci. Potrebujeme zaviesť toto právo. Vždy hovorím o príjme. Nikdy nehovorím o mzde, hovorím o tom príjme. To znamená, že každý Európán v tejto opulentnej spoločnosti a uh, v rámci ekonomickej, finančnej e, vízie by mal aspoň istú minimálnu úroveň dôstojnosti aj v ťažkých podmienkach. Ale o tomto sa bude rozhodovať e, v každom tom prostredí a jednotlivé e, uvedenie do praxe, to by sme mali nechať na členské štáty. Napríklad, mne ten benchmarking e, vyhovuje, zdá sa mi, že je to veľmi dobré, ale tiež to musí brať do úvahy rozdiely medzi jednotlivými krajinami. Nemôže sa povedať, že toto funguje e, super tu, tak bude aj tam. samozrejme, treba brať do úvahy, aký je tam podiel možno polnohospodárstva a tak ďalej. Preto toto porovnávanie áno je veľmi dobré, ale brať do úvahy aj rozdiely. A myslím si, že dôležitý je tu koncept povinnosti áno, môžeme diskutovať o tom, že Európa potrebuje víziu, ktorá bude dostatočná, ak hovoríme vlastne o tom minimálnom príjme. No už samozrejme zaručiť tie minimálne prostriedky. Európa môže pomôcť, môže kontrolovať, pozbudzovať, podporovať a tak ďalej. A ja nechcem teraz hovoriť o tom, že či to bude smernica alebo nie, alebo niečo iné. Ale dôležité je to, aby sme sa zhodli na tom, že tu bude tento, že to bude toto základné európske právo, ktoré skoncuje s veľkou chudobou. A teraz hovorím ako Enrique Calvet a možno nehovorím v mene Alde, a samozrejme potom demokraticky musím predstaviť aj názor skupiny, ale myslím si, že Európa sa môže angažovať aj vo finančnej pomoci. E, nemôžeme e, jednoducho povedať, áno, máte právo na to a na to. Jednoducho sú potrebné aj financie. Nedá sa od tohto dať ruky preč. E, niektoré krajiny samozrejme majú rôzne schopnosti a niektoré napríklad veľakrát v USA sa mnohé veci riešia mobilitou a tak ďalej ale niektoré krajiny počas um, niekoľkých rokov môžu zažívať ako keby istý šok, ja neviem, napríklad nejaký výbuch sopky alebo čokoľvek môže sa stať a to samozrejme potom naruší ich uh, rozpočet. Ale tá idea európskej solidarity prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu alebo čokoľ, čohokoľvek iného, a predovšetkým e, mám na mysli tú eurozónu, Jednoducho, to, ako sú možno eh, prostriedky pre Európsky finančný kompakt eh, alebo pre niečo iné. Ja si myslím, že ak chceme budovať Európu občanov, a mnohí občania teda nie sú o tomto presvedčení, my musíme povedať a ukázať ľuďom, že sme viac než len ekonomický trh. Ja si myslím, a o tom som osobne presvedčený, že na tomto musíme pracovať. Samozrejme, možno ak naša skupina s tým nebude súhlasiť, tak to bude musieť e, prehodnotiť. Ale myslím si, že jednoducho naznačiť alebo stanoviť tú povinnosť, že jednoducho to je naše morálne, e, morálna povinnosť, aby sme ukázali, aby členské a naznačili členským štátom, e, aké sú veľké alebo tie hlavné potreby ľudí, tie sa budú veľmi líšiť od štátu k štátu a potom určite pomôcť tak, aby aj finančne e, sme dosiahli ten minimálny príjem e, prostredníctvom nejakých prostriedkov zo sociálneho fondu a podobne. Ale e, dať nejakú cifru, nejaké percento alebo nejaký spôsob, e, niečo také ako, že prikázať e, z Európy, z európskej úrovne, ja si myslím, že to nie je možné a viedlo by to len k odmietnutiu. Ja neviem, ako bojovať proti chudobe e, v mojej zbožňovanej, v mojom zbožňovanom Rumunsku, pretože aj keď sú možno románska krajina, ale určite majú iné potreby. Nemôžeme povedať, počujte, 60 percent, uh, no eh, to nebude stačiť, alebo bude stačiť, alebo v Bulharsku, ako by to bolo, ešte stále budú chudobní. A preto by sa mi ani nepáčilo, keby sme teda hovorili o nejakej konkrétnej cifre. Takže chcem poprosiť aj Lauru, aj ďalších kolegov, aby toto ešte zvážili a myslím si, že pokiaľ ide o ostatné veci, veci tak sme na tej správnej ceste smerujeme k dohode. Ďakujem. Ďakujem, pán Kavešambo. Nik tu nie je za GUE, takže pani Ždanoka má slovo. Á, pardon, za GUE tam je niekto vzadu, prepačte. Máte slovo. Ora, bom dia. Peço desculpa que estou, estou na, numa outra comissão. Vim aqui substituir o colega. Uh... Dobré eh, ránko. Eh, prepačte, som zastup, zastupujem pána Joao Pimenta López a nemohol som tu byť skôr, pretože som sa zúčastňoval na inej schôdzi. Ja nebudem čítať celý príspevok pána Lópeza, pokusím sa to zosumarizovať. Ako všetci vieme, v ostatných rokoch v dôsledku politiky šetrenia členské štáty eh, eh, polavili v tej sociálnej oblasti, prestali si plniť svoje sociálne povinnosti E, týkajúce sa podpory ľudí a v konečnom dôsledku nedochádzalo k investíciám v tejto e, oblasti, teda prehlbila sa chudoba, prehlbili sa rozdiely medzi jednotlivými sociálnymi vrstami. Tá sociálno-ekonomická situácia sa zhoršila. Teda je e, najvyšší čas sa venovať tomuto fenoménu nemôžeme si pred ním zatvárať oči. Pozmenujúce návrhy z našej strany sú zamerené na kolektívnu sociálnu zodpovednosť za boj proti chudobe a proti sociálnej exklúzii. Skutočne nejedná sa len o tom, aby e, e, ľudia, jednotlivci e, mali nejaké podporné mechanizmy. Ide skôr o to, aby koncepčne a systémovo sa táto otázka riešila s tým, že budú plne rešpektované práva. Ak sú plne rešpektované práva, tak tí, ktorí sú ohrození, neprepadnú do pasce závislosti a podmienenosti. Je potrebné spravodlivejšie deliť bohatstvo, potrebujeme mať zachované sociálne, ekonomické práva, kolektívne vyjednávanie, potrebujeme mať všeobecnú zdravotnú starostlivosť, takisto mm, sociálnu podporu, mm, takisto e, musíme e, mať e, rovnoprávny prístup ku vzdelaniu, aby sme pretrhli to, mm, tú, rovn, tú, tú situáciu, ktorá je dnes, kedy je hlboko narušená rovnováha a chceme zabezpečiť to, to, aby všetci mohli žiť dôstojne. Potrebujeme e, rovnaké príležitosti na trhu práce bez diskriminácie na základe rodu, pôvodu a tak ďalej. Ďalej musíme zabezpečiť to, aby sme pomohli ľuďom, v tej, ktorí sa nachádzajú v tej prechodnej situácii, to znamená zo situácie bez práce, v chudobe, do situácie, kedy sa to e, lepšie, e, zlepšuje Takže musíme sa zaoberať hodnotou minimálneho príjmu, ale 60 e, priemernej mzdy, to by mala byť tá referenčná hodnota. A skutočne toto je tá hranica chudoby a ten minimálny mesačný príjem by mal byť nad to, touto hranicou. Nástroje boja proti chudoby eh, budú eh, prinášať dlhodobé eh, výsledky, prínosy. Skutočne ide o investíciu z dlhodobého hľadiska. Nejde o náklad z dlhodobého hľadiska, pretože tí, ktorí vybrnú z chudoby, budú aktívnymi pracujúcimi na trhu práce. Teraz prejdeme na pani Ždanoka, ktorá je tieňovou spravodajkyňou za zelených. Ja úvodom e, chcem pochváliť e, snahu pani Akea. E, je to veľmi odvážny počin z jej strany a vážim si aj to, že určite zapracuje mnohé z toho, čo si vypočuje dnes. A dôležité je vziať v úvahu aj ten liberálny postoj a e, musíme sa nad tým zamyslieť z hľadiska ďalšieho smerovania EÚ. EU. Európska únia e, už dávno nie je sociálnou úniou e, vo forme, ktorá je zakotvená v zmluve o EÚ a v podstate všetko je založené na súťaži a vieme, že ten druhý mantinel je e, e, sociálna istota, sociálne zabezpečenie. Ak hovoríme o chudobe, e, tak máme na mysli nielen chudobu konkrétnej rodiny, konkrétneho členského štátu. Musíme sa na to pozrieť E, skutočne zoširoka. V jednotlivých členských štátoch sú obrovské, e, členské, sú obrovské rozdiely medzi bohatými a chudobnými, či v rámci jedného členského štátu, tak aj pri porovnávaní členských štátov medzi sebou. Od rokov ostatného rozšírenia EÚ e e, uplynulo už 13 rokov od toho veľkého rozšírenia EÚ v roku 2004 a zdá sa, že za tých 13 rokov sa ešte prihobili rozdiely v rozdelení e, bohatstva medzi regiónmi. Vieme, že nastali obrovské toky chudobných ľudí z tých z tých chudobných oblastí Európy do bohatších eh, oblastí. Eh, na Litve sme prišli o jednu tretinu eh, takýchto obyvateľov. Neviem tie čísla za Rumunsko, určite sa to dá niekde nalistovať, ale sú to obrovské čísla. Ak je to na Litve také vysoké číslo, určite je to veľké percento v Polsku, Rumunsku a iných štátoch. Gini e, ukazovateľ, to je ukazovateľ, ktorý e, e, manifestuje rozdiel, prepad medzi tými najbohatšími a najchudobnejšími. Gini index je veľmi, veľmi vysoký. A je to, tento ukazovateľ je alarmujúci na Litve aj v Rumunsku a v iných krajinách. Čiže musíme riešiť tento problém. Musíme zadefinovať akési spoločné princípy. E, musíme mať akési jednotné definície, metódy zamerané na boj proti, týmto, týmto, e, na boj proti takýmto rozdielom nestačí bojovať za minimálny príjem, respektíve za minimálnu mzdu. Ak hovoríme o minimálnom príjme, čo je témou e, e, tejto správy, musíme zadefinovať viacero vecí. Tam, e, tam je nasmerovaný aj náš pozmeňovací návrh. Týka sa článku alebo bodu 6 v tej správe našom pôvodnom návrhu tá definícia nebola e, úplne e, dotiahnutá, tak teraz sme to napravili. Ďalší aspekt, ktorý nás veľmi trápi a je e, zhmotnený v ďalšom pozmeňovacom návrhu, komu je adresovaná táto požiadavka minimálneho príjmu. Ak hovoríme o úvodnom vystanovení E, tak Mm, tam sme opomenuli e, niektoré e, skupiny e, populácie. 13 13 obyvateľov Litvy majú iný štatút ako občania, tzv non-citizens. A vlastne v tom úvodnom ustanovení my sme opomenuli aj týchto ostatných ľudí, pretože tam sa hovorí vyslovene len o citizens, teda občanoch. A aj takíto ľudia, ktorí sú non-citizens, si zasluhujú našu pozornosť, majú svoje sociálne práva máme e, ľudí z Estónska, máme aj občanov e, tretich štátov, ktorí majú e, trvalý pobyt E, právoplatní v členskom štáte, aj oni majú svoje práva. Čiže namiesto občanov by sme mali hovoriť o rezidentoch. A e, zať, zajtra počas e, diskusie môžeme sa pokúsiť toto dotiahnuť. Máme uznesenie EP z roku 2010, že že 60 priemernej eh, mzdy je eh, tá referenčná línia hranice chudoby a eh, je potrebné o tom hovoriť a mať to na zreteli pri práci na tomto texte, ktorý sa týka minimálneho príjmu. Thank you. Uh, we go now... Ďakujem pekne. Teraz má slovo pán Martin. E, ktorý je na miesto pani Marlen. Ďakujem. Ospravedlňte e, prítomnosť e, nášho kolegu, ktorý je v ďalšom výbore. A chcete niečo povedať v jeho mene? Nie, ďakujem teda. Takže prejdeme ku kolegom, ktorí sa hlásili do rozpravy. Pani Ribeiro. Ďakujem pekne, pani predsednička prvom rade, ja som učiteľka, respektíve povolaním učiteľka na strednej škole. A keď som sa rozprávala aj so študentmi, tak e, som vnímal to, že minimálny príjem je skutočne veľmi dôležitý pre mnohých ľudí. Potrebujeme zaručiť istú úroveň sociálnej dôstojnosti a to je veľmi dôležité najmä pre starších ľudí, deti, ako aj ľudí s zdravotným postihnutím. To neznamená, že by sme nemali mať nejaký nástroj, ktorý by mohol byť využívaný aj všeobecnejším spôsobom na boj proti chudobe a proti sociálnemu vylúčeniu bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzajú prostriedky, e, je potrebné zaručiť to, že tí ľudia a tie rodiny, ktoré dostávajú z té finančné prostriedky takýmto spôsobom, budú aj môcť využiť tieto nástroje. A je potrebné uh, mať aj inú formu podpory, uh, aby sa títo ľudia mohli znovu zaradiť na pracovný trh, aby mohli znovu získať e, svoje zručnosti alebo nadobudnúť nové zručnosti, novú kvalifikáciu a tak ďalej. A ak sa nám toto nepodarí, ak nebudeme mať tieto dodatočné opatrenia, tak iba zhoršíme chudobu a zhoršíme aj sociálne vylúčenie. Takže minimálny príjem, áno, ale ako súčasť takého väčšieho systému za účelom integrácie nejde iba o to, aby sme zmenili názov. K tomu došlo v Portugalsku. My potrebujeme skutočné nástroje, mechanizmy podpory, pretože inak iba Uh, povieme, že áno, my chceme pomôcť ľuďom, ktorí majú problémy, ale uh, budeme sa správať pokrytecky. Ďakujem, pán Fontulis. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Chcel by som poblahoželať e, za túto iniciatívu a túto správu. Treba najprv preveriť, aká je e, hranica chudoby v príslušných krajinách, pretože táto záruka má vlastne za cieľ e, zbaviť sa chudoby E, hranica je však iná vo Francúzsku, Taliansku, Grécku či v Nemecku. Samozrejme máme tu spoločné menu, ale pri tom všetkom občania si nemôžu kúpiť e, rovnaké produkty e, s rovnakou sumou z krajiny, od krajiny ku krajine. Jednoducho práve na toto by sme sa mali zameriavať e, krajinu od krajine. Cieľom je tu samozrejme e, nedovoliť, aby ľudia zomierali od hladu, ale čo vlastne vedie ľudí k tomu, že sú chudobní, k chudobe? Podľa nás je to chybná politika EÚ a tiež zvý, zvýšená miera e, nezamestnanosti. U nás v Grécku máme zdaňovanie veľmi vysokej miery. Veľmi obmedzené sociálne e, služby. Osoby, ktoré napríklad e, majú nulový príjem, sú zdaňované jednoducho preto, že vlastne auto alebo že vlastne dom, alebo že e, sú v manželskom zväzku. Takže takéto osoby sú, sú zdaňované e, na základe e, určitých e, vlastníctiev, ktoré majú povedzme 12 tisícmi eur. Takže takéto osoby by potrebovali prostriedky na splácanie svojich dlhov. Jednoducho e, len inou politikou možno sa postaviť voči chudobe. Správa je dobrá, ale nemyslím si, že Európska únia by dokázala tu takto správne reagovať. Ďakujem. Ešte niekto by chcel vystúpiť? Komisia? Radi by ste niečo povedali k tejto správe? Nie, ďakujem pekne. Žiadne vyjadrenie zo strany komisie. Ďakujem, takže pani Agea, naša spravodajkyňa. Ďakujem a ďakujem za všetky vaše vyjadrenia a pripomienky. Ďakujem za vašu podporu prostredníctvom vašich pozmeňujúcich návrhov. Myslím, že sme vytvorili dobrý základ pre ďalšiu prácu. A niektorí povedali, že som bola odvážna a neviem, e, či e, to smeruje k nejakej samovražde, alebo či to bude mať dobrý záver ale myslím si, že my potrebujeme mať nejaké hmatateľné výsledky. Ako už aj bolo povedané, chudoba je európsky fenomén. 120 miliónov občanov v Európe žije pod hranicou chudoby, čiže nie je to len problém individuálnych krajín. Ja chápem, čo vravíte, ale je to skutočne spoločný problém bez ohľadu na to, o ktorej krajine hovoríme. Ja viem, že sme roztrieštení v mnohých oblastiach, ale myslím si, že toto je niečo, čo by nás mohlo spojiť. Nie je to ani otázka rôznych jazykov, rôznych krajín, vierovýznania. Nie, to jednoducho je tu ten spoločný problém, ktorému čelia všetci naši občania, alebo mnohí naši občania, a preto potrebujeme aj spoločnú reakciu. Myslím si, že Európska únia určite potrebuje v tomto smere zasiahnuť a zohrať dôležitú úlohu. Pán Šambon, áno, určite je mnoho vecí, ktoré máme spoločné. Viem, že sú isté problémy, pokiaľ ide o to, ako vypočítať tento príjem a tiež tá myšlienka priemerného príjmu. Ja viem, že ste spomenuli aj dôležitý problém a to je tá vážna, veľká chudoba a to, že nemáme ani nejaký indikátor vlastne, respektíve ako definovať túto vážnu extrémnu chudobu. Myslím si, že dôležité je e, vidieť rozdiely medzi jednotlivými fenoménmi. Ráda by som sa poďakovala tiež ďalším kolegom za ich návrhy. Určite s mnohým môžeme súhlasiť, pán Ribeiro, pán Bach, pán Bach, pardon. Myslím si, že tiež ukazujú, že áno, Európa je v mnohom rozdelená, má rôzne pozície, ale my sa tu snažíme nájsť spoločný prístup a postup. A ďakujem pani aj, Ždánok, aj pani Ždánoka za jej názor. Myslím, že sa v mnohom zhodneme. Myslím si, že sa potrebujeme pozrieť na parametre, pokiaľ ide o výpočet minimálneho príjmu. Myslím si, že s tým, v tomto sa zhodneme. Moja krajina, tak ako aj vaša, momentálne je skom rôz, iného smerovania, respektíve e, príjmame e, mnohých migrantov, ale zároveň mladí ľudia odchádzajú z krajiny. E, mladí odchádzajú, snažia sa naplniť ich túžby a sny v inej krajine. Čiže tie problémy sú podobné a treba toho veľa urobiť ale určite sa budem snažiť hľadať spoločný prístup. Musím povedať, že som veľmi sklamaná, že komisia sa nechcela vyjadriť vôbec. E, to je poprvýkrát. Ja, keď som sa rozprávala s pani komisárkou Thyssen, ona povedala, že skutočne je za to, aby sme bojovali proti chudobe a o to väčšie je to sklamanie, že komisia nemá čo povedať k tomuto. Ja si myslím, že je na každom z nás, aby sme sa spoločne zjednotili na tomto spoločnom fronte, aby sme mali silný dokument, ktorý bude angažovaný a ktorý, do ktorého bude zapojená aj komisia. Potrebujeme prediskutovať všetky tieto podrobnosti. Samozrejme sú veci, ktoré musíme definovať a ktorých sa musíme rozhodnúť ale minimálne by sme to mali rozbehnúť. Potrebujeme si stanoviť ciele. 120 eh, miliónov ľudí pod hranicou chudoby. My potrebujeme dať týmto ľuďom, či už sú to deti, matky, mieni členovia rodiny, potrebujeme im dať dôstojný život. To je jeden z princípov. V EÚ potrebujeme to ukázať my sa snažíme zohrať dôležitú úlohu. A aká je úloha komisie? Myslíme si, že komisia má tiež rovnakú úlohu ako Európsky parlament. Takže poďme sa spojiť a urobme niečo hmatateľné. Ďakujem pekne, týmto ukončujeme naše doobednejšie stretnutie. Uvidíme sa po obede o tretej pani Iliana Ivanova z Európskeho účtovného dvora tu bude, aby s nami diskutovala o tom, ako efektívne bojuje EÚ proti nezamestnanosti mladých. Takže užite si prestávku.